podporu. Vítajte medzi nami, vítajte v Európskom parlamente. A teraz ideme hlasovať. Ako prvá Sí, señora Roncelli. Pani Roncelli, procedurálna otázka. Grazie, presidente. Solo pochi secondi per esprimere Niekoľko sekúnd, ak dovolíte, aby som vyjadrila moju moju nezhodu alebo nespokojnosť rozhodnutím rady, že neprijala správu pani Estrela o materskej dovolenke. Poznám veľmi veľa matiek a otcov, ktorí boli znepokojení a sklamaní rozhodnutím rady. Je to rozhodnutie, ktoré ja nepodporujem a ja sa pýtam, akým smerom sa vyberá táto Európa E, toto rozhodnutie ide proti e, dnešným, ale predovšetkým zajtrajším rodinám, matkám a deťom. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz budeme hlasovať o správe pána Begeho o mobilizácii Fondu Solidarity e, v prípade záplav v Portugalsku a pro búrka vo Francúzsku. Jednotnedené hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme teraz hlasovať o správe pána Suriana. Návrh opravného rozpočtu Jednotné, jediné, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Se cierra votación. Uzatváram hlasovanie, opakuje pán predsedajúci. Návrh je tiež schválený. Teraz ideme hlasovať o sérii správ pani Matera o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Začíname e, tým, ktorý je určený pre Slovinsko. Znovu jediné elektronické hlasovanie otváram, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Rovnaká téma pre oblasti Heidelbergu v Nemecku. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je tiež schválený. Rovnaká téma automobilový sektor v Polsku. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Stále to musí byť kvalifikovanou väčšinou. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Rovnaká téma e, obchod, e, menšinový obchod v Španielsku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Rovnaká téma textilný priemysel v autonómnej oblasti Valencia. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Rovnaká téma sektor prírodného kameňa v oblasti Valencia v Španielsku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pokračujeme s rovnakou témou, ale teraz ide o Lír, oblasť Lír v Španielsku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. V rámci tej istej témy Polsko v Poznaní. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďakujem pani Matera. Som si istý, že všetci, ktorých sa to týka, vám budú vďační. A teraz správa pána Moraeša o rozšírení pôsobnosti smernice 2003 lomeno 109 na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. A teraz správa pani Grisbeck. Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz. Znovu elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. A nie je to elektronické menovité. No, rozbehol som sa s elektronickým hlasovaním, hovorí pán predsedajúci. Takže ideme hlasovať o správe pani Grisbeck. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to prijaté. A teraz správa pani Zaniky. Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ. A tu je elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a správa je prijatá. A teraz správa pani Swinburne. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi. Elektronické hlas... To je za, pardon, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. A teraz správa pani Gomeš posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a jadrovej bezpečnosti v EÚ. Slovo má spravodajkyňa pani Gomež, nech sa páči. Riskos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares são biologické, radiologické a jadrové rizika e, sú tiež spojené e, s teroristickými atentátmi a nehodami v priemysle a prírodnými katastrofami. Takéto katastrofy, e, ktoré sa stávajú s vedomým alebo s nevedomým, nevedomé, nemajú hranice a škodia ľudí, infraštruktúru, zdravie a aj životné prostredie. A musíme spomenúť aj nedávnu nehodu v Maďarsku s mm, jedovatým kalom a musíme pamätať pritom aj na baliky, ktoré sa mm, mm, posielali v Európe aj v Spojených štátoch rôznym ľuďom. Teda nie je nám to vzdelené e, a musíme spolukonať a musíme tu zabezpečiť e, súčinnosť členských štátov, aby sme predchádzali takýmto útokom a odhľadovali takéto útoky a katastrofy a na to aj reagovali. Toto znamená, že potrebujeme európsky špecifický mechanizmus, aby sme boli pripravení na takúto krízu spolu s civilnou ochranou v Európe a toto je vec, ktorú Európsky um, parlament odporúča, aby sme mali Európsku občianskú ochranu, uh, civilnú ochranu a um, toto musí byť posilnený uh, a uh, to, čo sme prijali v 2008 je um, slabé a v mnohých členských štátoch sa to ešte nenaplnilo a preto musíme mm, mm, myslieť na e, ten najslabší článok, aby sa neprelomila celá táto reťaz. Je dôležité, aby komisia e, dostala silnú úlohu pri monitorovaní a koordinácii a je dôležité, aby tento plán sa v jednotlivých členských štátoch presadzoval a e, to je potrebné, aby e, sa spolupracovalo pri snahách pri prevencii a odhľadovaní a príprave na takéto katastrofy. Je rozhodujúce, aby členské štáty mali príslušné orgány, aby presadzovali akčný plán a takýto plán je naozaj šancou, ktorú môžeme použiť na to, aby sme aj um, mohli um, príslušne um, presadzovať klauzulu solidarity v Lisabonskej zmluve. Ďakujem za vaše vysvetlenie, pani Gomeš. A teraz ideme hlasovať o tejto správe. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Ďalšia správa pani Manesku, dobrá správa, veci verejných a regionálna politika EÚ. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Se cierra, se cierra. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Teraz správa pána Diasa Demeru vytvorenie sieti, siete imigračných styčných dôstojníkov. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A Menovite teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A správa je prijatá. No a teraz, dámy a páni poslanci, je tu správa pani Mathieu a tam je obrovské množstvo pozmenujúcich návrhov. A preto vás poprosím, aby ste poriadne dvíhali ruky a aby ste v polovici hlasovania nezačali upadať. Takže vás poprosím, aby ste boli vo forme, trénovali riadne celé hlasovanie a riadne dvíhali ruku, pretože inak nám to bude trvať ešte dlhšie. Takže správa pani Mathieu. Zjednotený postup vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu. Máme tu blok 36 pozmenujúcich návrhov výboru, výboru LIBE. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz séria pozmeňujúcich návrhov. Číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. No dobre, overíme to. Tak, overíme 13. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. 16. Otváram hlasovanie elektronické. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Číslo 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? No, overíme si to. 17. Kto je za? Teda otváram elektronické, pardon. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté, áno. Teraz číslo 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie o 18. No, nezačíname dobre. Uzatváram hlasovanie. A je to... Je to prijaté. 19. Kto je za? Tie ruky proti. Zdržali sa. Tiež si to overíme, lebo je to veľmi tesné. Takže elektronické hlasovanie o 19. Je tam rozdiel 6-7 hlasov, takže sa to ťažko. Uzatváram hlasovanie. Tak táto je jasne prijatá. A tento návrh číslo 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Číslo 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 51, kto je za? No poďme tie ruky. Proti? Zdržali sa? Prijaté. OK, overíme si 51. Otváram hlasovanie. 51. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 63. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 64, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to jasne prijaté. Číslo 71, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A 74. Chcete si overiť? Dobre, tak ešte 73 budeme overovať. Otváram hlasovanie. No. Zatváram hlasovanie. Áno, zamietnuté. Teda 74, kto je za? Proti? držali sa? Prijaté. Číslo 89, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to prijaté, ale overíme si to radšej elektronicky. <clears throat> Se cierra la votación. Uzatváram hlasovanie a je to prijaté. Číslo 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 90. 90, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 30. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Takže ideme hlasovať o 90 jednotke. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 119. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže 31. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A vypadáva 113. Ideme na číslo 120. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže hlasujeme o 32. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A vypadáva 114. Teraz 34. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A vypadáva 115. Hlasujeme o dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú identické 36 a 121. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté číslo 92. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A vypadáva 43. Teraz 93. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie k 93. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Číslo 94. Proti. Zdržali sa. Ja si myslím, že je to prijaté. Dobre. Číslo 95 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. A druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že je to prijaté. A vypadáva 48. Dobre, teraz 50, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 96, kto je za? proti, zdržali sa, overíme si, myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si. Otváram elektronické hlasovanie 96. Se cierra votación. Uzatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. A teraz 97, kto je za? a favor. Za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 98, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 54 vypadáva. Pokračujeme. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej pokračujeme 99, to je za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si 99. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A 99 je schválená. Dobre. Pokračujeme. Číslo 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A 57. vypadáva. Ďalej. 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to schválené, ale overíme si to. 101. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A tá jednotka je schválená. Dobre. Číslo 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pán Smerolný? Ďakujem, pán predseda. Mohli by sme dať e, a aktualizovať zoznam pozmeňujúcich návrhov na tabuli, aby sme ich videli? Ah. están... Áno, pán Speroni, pracuje sa na tom. Ale na vašej malej obrazovke to vidíte? Vidíte? Tak dobre, tak tam. Tak aj to je dačo. Dobre, tak budeme pokračovať. Číslo 103. Otváram hlasovanie menovite. Uzatváram hlasovanie. A pozmeňovací návrh je schválený. Číslo 104, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. A vypadáva 67. Pokračujeme. Číslo 105, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hm? ja si to. Otváram hlasovanie. 107. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prechádzame na číslo 108. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej 109. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený a 68 tým pádom vypadáva. 110. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Ďalej. 111. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený a preto číslo 69 vypadáva. Hlasujeme ďalej. Číslo 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teda vedúci skupín, tiež prosím, dvíhate ruky. Dobre, ďalej. 106. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalej. 77. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a návrh je schválený. A tým pádom číslo 116 vypadáva. si návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz máme 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz hlasujeme o čísle 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Spoločne budeme hlasovať o čísle 11 a 81. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pardon, pardon, hovorí pán predseda. Schválené, schválené, schválené, schválené. Teraz číslo 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A hlasujeme teraz o čísle 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Preveríme si to. Teda 82 si preveríme. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 117. Otváram menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý a tým pádom hlasujeme menovite o čísla 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 83 je schválená. Ďalej. Číslo 118. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Číslo 118 je zamietnuté. Teraz číslo 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 85. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre. 86. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. A 14 tým pádom vypadáva. Teraz pristupujeme k číslu 87. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 87. je schválená. A teraz číslo 88. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej budeme hlasovať o súbore upravených návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to elektronicky. Čiže otváram hlasovanie.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 Vzhľadom na to, že návrh bol zamietnutý, dávam slovo komisii. Nech sa páči. Pani komisárka, máte slovo. Pán predseda, ako ste si ste vedomí, ja len počúvam a sledujem, čo sa deje. A bolo mi povedané, že teda mám tu byť prítomná a e, zaznamenávať, čo sa deje. A áno, mám toto posolstvo potom odovzdať. Samozrejme, to posolstvo bude objektívne a zohľadní sa pritom fakt, že predchádzalo, predchádzali aktivity A vlastne to predložíme kolegiu a to sa vyjadrí. Ďakujem. Bien, por consiguiente... Eh, Ďakujem pekne. Takže návrh sa vracia komisii, alebo na komisiu. Ďalej pristúpime... Pardon, pán predsedajúci, v zmysle článok 175 a 56 článku potrebujeme vedieť, či Európska komisia e, vráti tento legislatívny návrh do Európskej komisie. Tento vrátenie do komisie nie je automatické, ale gestorský výbor E, to musí rozhodnúť a pre všetkým Európska komisia musí povedať, či tento návrh stiahuje a či znovu začne s celým procesom. Ja som pán Serkas zo slov pani komisárky vydedukoval, že sa to vráti do Európskej komisie. Ja som to vydedukoval, ale povieme pani komisárke, nech jasne vysvetli stanovisko Európskej komisie. Pani komisárka, poprosím vás, jasne vysvetlíte stanovisko komisie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Nie? Nemáte záujem? Monsieur le Président. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pani spravodajkyňa. E, je to možno prekvapujúce, Už sme v rokovaní a jeden rok rokujeme o tomto texte. Rada by som vám povedala, že sme našli zhodu s liberálmi a bolo dohodnuté hlasovanie a došlo tu k takej dohode, aby sa hlasovalo proti tej dohode, ktorú sme dosiahli. Prišla som na to, že dohoda s liberálmi, že liberálna skupina jednoducho nesplnila svoj slub Prišli sme na plenárku e, s dohodou, ktorú liberáli nepodporili a pán Serkas navrhuje, aby sme zaslali, ak dovolíte, aby som rada hovorila, socialistická skupina navrhuje, aby Európska komisia Socialistická skupina a pán Serkas predovšetkým navrhujú, aby Európska komisia stiahla svoj návrh. Ale pán Serkas, to už je rok. Už rok diskutujeme o tomto návrhu. A vy teraz navrhujete nejaké veci a už rok sme sa na nich neboli schopní dohodnúť. Tak na čo je to dobré, že sa budeme znovu tomu venovať, znovu začneme znova. 10 rokov budeme o tom diskutovať a nikdy sa, nikdy nebudete súhlasiť. My sme našli všetky možné kompromisy a snažili sme sa dohodnúť, ale vy ste sa nikdy s nikým nedohodli, tak ja nechápem, prečo naďalej prichádzate s návrhmi, ktoré nás neposunú vpred. Je to naozaj škoda. Boli ste proti vstupu mm, imigrantov na územie EÚ. Socialisti e, odmietajú rovnosť prístupu k týmto migrantom e, s, rovnaký, e, s európskymi pracujúcimi. Takto to konštatujem, rečničku nepočuť, pretože je hluk v sále. Pán predsedajúci sa snaží udržať poriadok. Dejen Poprosím vás, aby ste nechali priestor rečníkom a budeme aplikovať rokovací poriadok. Európska komisia v tejto situácii nám musí povedať, či uchováva svoj návrh alebo nie. Tak dovolte prosím, aby, aby pani komisárka nám povedala, okrem objektívnych posolstiev, ktoré sú síce pekné, ale nech nám povie, či svoj návrh eh, ponechávajú alebo nie. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, asi ma neobvidíte, keď eh, po tejto niecelkom jasnej rozprave beriem výsledok tejto rozpravy eh, do, do Bruselu a predložím ho na kolegiu. Budete informovaní zo strany komisie po tom, čo sa tento výsledok hlasovania v komisii prejedná. Dobre, takže pani komisárka nám povedala a veľmi jasne jednu vec, že nesťahuje návrh. Takto nám to povedala. A potom uvidíme, čo sa bude diať. Ale v tomto momente Európska komisia tento návrh nesťahuje. Dobre, takže pokračujeme. Ďakujem, pokračujeme správou pani Teresy Jiménez Barosil a Carmen Rosero. Témou je Európsky ochranný príkaz. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. No, Takže budeme hlasovať celkovo o tomto návrhu. Takže, nech sa páči. Požiadala som o slovo, aby som pripomenula poslancom význam tohto hlasovania, aby sme rade vyslali jasné posolstvo pre krajiny, ktoré ešte nemajú bezpečnosť. Ja si myslím, že toto je tu príležitosť, aby sme obraňovali obete, aby žili bez strachu, strachu a v slobode. Je to tak dôležité pre ženy, pre deti, pre mužov, ktoré sú obete terorizmu, organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi a ktoré sú obeťami vo všeobecnosti. Ďakujem za pozornosť. Muy bien. ¿no? Sí, la señora Romero. Ajá, nech sa páči. Pani Romero. Ďakujem za slovo. Ja chcem pripomenúť eh, príslušným liberálnym ministrom EÚ, že je veľmi dôležité, aby eh, sa poskytla podpora v oblasti základných práv žien. Samozrejme, toto je adresované hlavne tým vládám, ktoré momentálne nestoja za touto myšlienkou. Ďakujem. Po tom, čo sme si vypočuli názory predkladateľov, budeme hlasovať celkovo o tomto návrhu, už upravenom návrhu. Čiže kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou schválené. Blahoželám predkladateľkám. Prechádzame ďalej. Správa pani Baver a pani Het, obchodovanie s ľuďmi. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Číslo 2, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A hlasujeme o pôvodnom texte článku 14, odsek 1. Menujte hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Číslo 3. Hej, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz Teraz budeme hlasovať celkovo o tomto upravenom návrhu. Kto je za? za, zdržali sa schválené. Čiže teraz hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou schválené. Teraz budeme hlasovať o materiály, ktoré predstavila pani Grisbech. Dohoda medzi Európskou úniou a gruzinskou eh, si osob bez povolenia na pobyt. Budeme hlasovať. Kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz pristupujeme ku správe pani Luhan. Územná sociálna a hospodárska súdržnosť odsek 6. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Odsek 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz otváram hlasovanie. Menovité celkovo. Uzatváram hlasovanie. Materiál je schválený veľkou väčšinou.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 Najprv o správe e, Morales e, slovo má pán Mastela. Tela no está,